Okay, friends. Vážení priatelia, hm, dovolte mi navrhnúť, aby sme pokračovali v našej skôdzi. A už teraz 15 eh, minút meškáme, takže navrhujem, aby sme pokračovali hneď. A ďalší bod na našom programe je návrh správy o strategickom rámci EÚ v o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2013 až 2020 a chcem otvoriť e, diskusiu a dám slovo spravodajcovi, pán Uli Kristensen má slovo. Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade mi dovolte sa poďakovať všetkým tým, ktorí e, prispeli k tejto správe z vlastnej iniciatívy. Dostal som e, mnoho podnetov od zamestnovateľov odborov a mnohých ďalších. E, oznámenie komisie o strategickom rámci e, o ochrane e, zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2017 až 2020 bolo po istom meškaní prijaté v júni minulý rok. Mám dve veľmi všeobecné myšlienky k tomuto rámcu, ktoré sú zohľadené v návrhu správe Myslím si, že tento rámec e, e, dosť e, dobre uvádza hlavné výzvy, ktoré má predsa Európa, čo sa týka ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Nové vznikajú sa rizika a naplnenie predpisov bezpečnosti pri práci a e, otázky plnenia a vymáhania a e, dôležitosť národných strategií a lepšie štatistické údaje, e, ktoré e, riešia e, starnutie e, európskej pracovnej sily a tak ďalej. Čo sa týka konkrétnych krokov, e, tento rámec ešte e, nám necháva e, mnoho rezerv, e, ktoré treba naplniť. E, nestačí e, len e, vyzývať e, európskych podnikateľov, ale konkrétne problémy vyžadujú konkrétne kroky a preto um, ehm, ambiciové správe poskytnúť konkrétne riešenia a je mojou nádejou a očakávaním, že ako výbor sa zhodneme na pragmatickom stanovisku a takto prispieme k budúcim legislatívnym iniciatívam v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Ináč povedané konkrétnejšie opatrenia, ktoré zahrňujú legislatívne opatrenia, treba zahrnúť do strategického rámca. V prvom rade je dôležité zvrazniť, že všetci zamestnanci majú právo na najvyššiu úroveň ochrany, bez, čo, čo sa týka e, zdravia a bezpečnosti pri práci, bez ohľadu na veľkosť e, zamestnávateľa Ďalej, e, komisia e, má definovať a aplikovať e, kvantitatívne ciele znižovania na úrovni EU pre choroby z povolania a úrazy a nehody pri práci po revízii v roku 2016 o s tragickom rámci pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Národné stratégie, ako sme sa dopočuli od sociálnych partnerov, e, znamenajú, že e, zavedenie národných stratégií v členských štátoch e, sa presadzujú ako výsledok starých stratégií EÚ. Je to cieľ, ale táto stratégia má byť transparentná a umožniť podnety od sociálnych partnerov a ďalších účastníkov. Tiež treba podporovať pravidelné sa správy o pokroku. E, Mali by e, to byť e, rovnocenné podmienky a tiež plnenie a súlad s pravidlami OBC je kľúčové, pretože musia zabezpečiť, že bude to na prospech všetkých pracovníkov v Európe. Určené plnenie a dodržiavanie a vymáhanie je kľúčové pre zabezpečenie rovnakých podmienok v členských štátoch dodržiavanie e, zo strany malých a stredných podnikov. E, komisia musí e, zohľadňovať špecifické potreby a nedostatok plnenia zo strany malých a stredných podnikov vážne a prijať usmernenia na zabezpečenie ich naplnenia. Sociálne partnery a zastupcovia pracovníkov a plnenie ich odporúčania, ich zastúpenie na úrovni firmy e, je veľmi dôležité, aby sa uľahčilo e, skutočné a účinné plnenie týchto požiadaviek inšpektoráty práce a efektívne vymáhanie e, predpisov pre zdravie a bezpečnosť pri práci tiež vyžadujú obsadenie pracovníkmi a zdrojmi na inšpektorátoch práce v členských štátoch. Musíme zohľadňovať, že členské štáty majú splňať odporúčanie e, ILO, e, minimálne e, jedného pracovného inšpektora na 10 tisíc zamestnancov. Keď sa pozrieme na choroby z povolania, aj na nové a vznikajúce rizika, niektoré najdôležitejšie oblasti, sú toto podľa mňa najalarmujúcejšie oblasti. Choroby z Povolania sú hlavným dôvodom eh, výpadkov eh, zamestnancov a eh, komisia predtým pracovala na myšlenkách zaviesť povolenie v existujúcej smernici, ktorá upravuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov od ich vystavenia rizikovým faktorom. A tým pádom by mohli mať spolupracovať aj pracovníci aj zamestnanci, že by rozšírili predmet tejto legislatíve a že by tým pádom bol ľahšie e, tento legislatívny rámec e, plniť e, a dodržať. Tiež to možno urobiť aj novými zariadeniami. A rakovina, ktorá súvisí s prácou, myslím, že mali by sme sa starať o to, aby sme znižili vystavovanie zamestnancov karcinogénom a e, to znamená aj prehodnotiť e, limitné hodnoty a e, práca s poradným výborom o bezpečnosti pri práci, hodnotenie, systém hodnotenia, ktorý mohol byť použitý na viazanie limitných hodnot pre pracoviska. Sociálne riziko sú rizikové faktory, ktoré rastú v Európe a jeden z faktorov, e, ktoré potrebujeme, je lepší zber údajov a monitorovanie. Ďalšie e, oblasti, ktoré nám spôsobujú ťažkosti, je asbestná technológia a prekárna práca. Potrebujeme lepšie štatistické údaje a e, je to opakujúca sa téma počas našej diskusie so sociálnymi partnermi z spoločné e, a spolahlivé DV sú potrebné na určenie e, cieľov a zaidentifikovanie e, najlepších postupov a skúseností v členských štátoch. Nemohol som zahrnúť všetky priority do návrhu správy kvôli obmedzeniam, ale zvyšok dám do pozňujúcich návrhov a určite aj tieňový spravodajcovia tak učenia. Tiež som si istý, že výbor FAM vo svojom stanovisku k tejto správe predloží mnoho dobrých myšlenok a dúfam, že niektoré z nich môžem zohľadniť. S tým všetkým by som skončil a dám slova hostiam aj tieňovým spravodajcom, aby sa vyjadrili a teším sa na spoluprácu s vami na tejto správe. Ďakujem pekne spravodajcovi a hneď dám slovo našim hostiam a prvý Najprv, najprv by som chcela dať slovo Evoša, um, madam, pani Krista Sedláček, máte slovo. Uh, thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán Kristensen. Ďakujem. Vážené Vážený prítomný, som veľmi rada, že som sa mohla prísť a nejakým spôsobom uh, prispieť do tejto strategickej e, diskusie ohľadne zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci. Skrátke by som chcela našu úlohu e, prezentovala, ale chcem zdôrazniť, že my chceme do strategického rámca prispieť a následne by som chcela požiadať kolegu, aby vám tu odprezentoval Prehľad jednotlivých zhromaždených údajov. My sme tu dnes e, prezentovali v parlamente a bude to veľmi dôležité pre prácu v parlamente, ale aj v rámci strategického rámca. K histórii tejto stratégie. Musím povedať, že tieto stratégie pre zdravie a bezpečnosť pri práci vždy identifikovali potrebu riešiť novým, čeliť novým aj tradičným rizikám v práci. Tieto riziká sa menia. Už v roku 2002 bola vypracovaná stratégia do roku 2006, kde sa spomínali nové rizika, či už súvisiace s technológiami alebo sociálnymi zmenami. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, E, tieto rizika, aby sme ich potom mohli ďalej riadiť. A pre ďalší vývoj rizika je to tiež dôležité na základe systematického zhromažďovania informácií a vedeckých poznatkov. Už vtedy sme začali zohrávať dôležitú úlohu. Táto prvá stratégia do roku 2006 e, pozval, vyzvala agentúru OSHON, aby vytvorila observatórium. Potom e, v rokoch 2007 až 2012 bola zdôraznená potreba e, zisťovania a pomenovania rizík a pričom observatórium bolo vyzvané, aby za týmto účelom prijal iniciatívy. V roku 2014 sme boli svedkami zahájenia tohto rámca až do roku 2020 keď táto tematická linka e, pokračuje spolu s výzvou podporiť operácie a rizika. Takisto my sme v tomto strategickom rámci aj spomínaní a teda sme považovaní za dôležitého aktéra. Tento rámec E, spomína hlavné výzvy a nastoluje aj strategické linky do roku 2020. Ako som už povedala, zohrávame veľmi dôležitú úlohu pri implementácii predchádzajúcej stratégie, tak ako to bolo povedané pri externom hodnotení tejto stratégie. V rámci nového strategického rámca EÚ sme prevzali veľmi dôležitú úlohu a to platí najmä pre národné stratégie o bezpečnosti a zdraví pri práci, kde spolupracujeme s komisiou pri vytváraní nových monitorovacích nástrojov, ale aj pri prezentovaní národných stratégií pre zdravie a bezpečnosť pri práci. E, ďalšia oblasť, na ktorej pracujeme, je súčinnosť s legislatívou EÚ a takisto aj s ohľadom na stárnutie pracovnej sily. Viete, že vykonávame rozsiahly projekt, ktorý nám bol pridelený zo strany parlamentu a my budeme publikovať naše výsledky koncom roka na špeciálnom seminári a potom spolu s komisiou začiatkom roku 2016. Potom tu máme ďalšiu oblasť a to sú novo vznikajúce riziká, ktoré sú spojené s prehľadom, o ktorom vás my budeme informovať. Potom je tu prevencia a ochorení z povolania a chorob z povolania, a poskytovanie praktickej podpory malým a, a mikropodnikom. Európska únia vytvorila zvláštny online nový nástroj najmä pre tieto mikropodniky a v rámci strategického rámca nás žiadajú, aby sme rozpracovali pre tieto malé podniky praktické nástroje, ktoré by týmto podnikom pomohli pri implementácii pravidiel, pre, aby sa mohlo zách, zabrániť ochoreniam z povolenia a aby sme zabezpečili bezpečnosť pri práci. Čiže toľko z mojej strany a teraz odovzdávam slovo kolegovi Williamovi Cockburnovi, ktorý vysvetlí, aké údaje tu máme. Ďakujem, ďakujem pani predsednička a ďakujem aj za čas, ktorý sme dostali na prezentáciu tejto zaujímavej iniciatívy a údajov, ktoré budú pre vašu diskusiu veľmi dôležité. Prehľad nových rizík je prehľadom, ktorý sa teraz robí po druhý krát. Prvýkrát k tomu došlo v roku 2009 a my sme na konci minulého roka zhromaždili údaje a dnes sme ich prvýkrát zverejnili. A dnes po prvýkrát prekladáme zhrnutie našich výsledkov a sme radi, že to môžeme urobiť tu v parlamente. Takže moja prezentácia E, poskytne krátky e, prehľad, ja sa zameriam na výsledky a potom sa sústredím na to, ako budeme tento zdroj informácií využívať v našej následnej činnosti. Najskôr by som chcel zareagovať na veľmi dôležitú otázku. Ďalší slajd, prosím. Prečo my vlastne potrebujeme ďalší prehľad? Isté, že na európskej úrovni existuje celá séria zdrojov informácií, ktoré, my pozna- ktoré vy všetci iste poznáte. My disponujeme e, prehľadmi, ktoré vyplývajú z pohovorov so zamestnancami, máme štatistiky Eurostatu, potom tu máme zvláštny ad hoc modul pre choroby z povolania a pre nehody pri práci a takisto aj prehľad Eurofon. Keď sa pozrieme, na Eurostar, tak tam máme štatistiky nehôd pri práci, ktoré súvisia so všeobecným komparatívnym obrázkom. A takto sa vy môžete poučiť z informácií o situácii v rozličných členských štátoch a môžete to prepojiť aj s politickými krokmi a ďalšími akciami. Ospravedlňujem sa, preskakujú nám tu jednotlivé slajdy. To, čo máme, teda prehľad pracovníkov a administratívne údaje, veľmi dobrým spôsobom prezentujú rozličné zranenia a nehody pri práci avšak nemáme dostatok informácií, ktoré by súviseli s politickou iniciatívou a s tým, čo sa deje na pracovisku. My by sme mali možnosť prepojiť to s výstupom. Takže my by sme na mieste mali mať možnosť zistiť, čo sa vlastne deje v Európe na pracoviskách. Pokrývali sme 36 krajín, 28 EÚ plus Máme Macedónsko, Island, Čiernu horu, Švajčiarsko, Island a Turecko. Švajčiarsko chcelo e, e, e, vlastne bol, bolo tu návrh, aby Švajčiarsko zaplatilo a Slovinsko ešte a ešte ďalšia krajina zaplatili za to, aby to dali do súladu s vnútroštátnym prehľadom. Čiže my sme e, uskutočnili prehľad asi 50 tisíc subjektov v rozličných sektoroch, vrátane poľnohospodárstva a rybolovu. Vieme, že tam sa treba zameriavať predovšetkým na prevenciu a zareagovali sme tiež na potreby všetkých zainteresovaných strán. Zmenšili sme aj vzorku na tie podniky, ktoré zamestnávajú 5 alebo menej ľudí to je pomerne veľká výzva robiť analýzu týchto mikropodnikov, ale stálo to skutočne za to a výsledky sú začlenené do výsledkov, ktoré teraz budem prezentovať. Na ďalšom obrázku vidíte, že s kým sme vlastne tie pohovory mali. Naše otázky boli zamerané na tých, e, ktorí vedia, akým spôsobom vyzerá od problematika zdravia a bezpečnosti pri práci na pracoviskách. My sme nadviazali na skúsenosti z ďalšieho, z predchádzajúceho prehľadu a tu vidíte prečo. Mali sme veľa respondentov a mali sme veľa rozličných respondentov. Boli to vlastníci, riaditeľi a manažéri, najmä v tých najmenších mikropodnikoch, tento človek, ak ide o menšiu spoločnosť, tak je to skôr ten človek, ktorý vie odpovedať, pretože vie viac o zdraví a bezpečnosti pri práci. Vo veľkých podnikoch máme špecialistov, ktorí síce nemajú vedúce funkcie, ale sú zamestnaní práve preto, aby riešili otázky spojené s bezpečnosťou. Napriek všetkému asi 20 respondentov sú zástupcovia pracovníkov pre zdravie a bezpečnosť, čiže tento človek je vlastne tým, kto by mal reagovať na náš dotazník. Niekedy je potom z toho jasné, že tie úpravy na pracovisku nie sú najlepšie a nie, nie sú také, aké by mali byť. A ako to vyplýva z politickej diskusie, aké sú hlavné rizikové faktory, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie na pracoviskách v Európe? Vidíme, že musíme predovšetkým riešiť otázku problematických zákazníkov, pacientov a študentov a žiakov. Potom nedostatočnú komunikáciu a organizáciu, zbytočne dlhú pracovnú dobu a tak ďalej. Tu vidíme, že sú to psychosociálne riziká. Takže radšej sa pozrite na to, čo som vám rozdal. Poukazujú na to, že psychosociálne faktory sú jedny z najzávažnejších, potom sú to muskuloskeletárne problémy, napríklad dlhodobé sedenie, opakované pohyby to už bolo zdôraznené aj v strategickom rámci, čiže ako sa toto všetko zvláda na pracoviskách. Cieľom rámcovej stratégie je vyhodnocovanie rizík na základe cieľov, keď zamestnávateľ, ktorý riadi pracovný proces, by mal najlepšie vedieť, akým spôsobom sa majú tieto riziká riešiť a riadiť. Ale medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely, kde je vysoká analýza týchto rizikových faktorov, to je hodnotené v Taliansku 85% a v Luxembursku asi 37%. Tu nehovoríme o nejakých záväzných povinnostiach, hovoríme o analýze rizík. Nehovoríme o kvalite. Sú to čísla, ktoré závisia od sektoru a od veľkosti. Čiže tie služobné odvetvia majú menšiu tendenciu vykonávať takúto analýzu a to platí aj pre malé firmy. Čo motivuje podniky k tomu, aby riadili riziko? Prečo by mali robiť prevenciu? To je zjavné, že prevencia a povinnosti, ktoré vyplývajú z povinnosti a zo zákonov sú zásadné. Ďalej sú tu obavy z inšpektorátov práce. Zatiaľ e, sú tu ešte stoja zatiaľ očakávania zamestnancov a ich zástupcov tam, kde je zapojenie vedenia veľké, tak tam máme 10 krát väčšiu pravdepodobnosť, že podnik bude vykonávať prevenciu. Zachovanie reputácie organizácie je tiež veľmi dôležité, najmä v nových členských štátoch. Prečo niektoré podniky Vidíme, že tu sú eh, hlavné problémy v tom, že niektoré riziká sú uznáme, ale bože, existuje taký dojem, že problémy nie sú. Sú tu potom otázky spojené s tým, že proces je ťažkopádny, ale je tu potreba poskytovať väčšie informácie a väčšie e, povedomie, aj keď ide o veľký podnik. A keď sa na to pýtame, tak 90% širiem uvádzalo, že sa nazdávajú, že hodnotenie rizika je najväčším, najlepším možným spôsobom, ako predísť rizikám. Pýtali sme sa aj na ťažkosti, ktorým čelíme, keď sa, čelia firmy, keď sa snažia rešpektovať pravidlá. A tu boli rozdiely medzi členskými štátmi. V Taliansku hovoríme o 80% subjektov, ktorí hovoria, že je to najväčšia legislatívna záťaž. Keď sa pozrieme na Slovinsko a Litvu, tak tam hovoríme o 14%. 86 ľudí alebo subjektov hovorí o legislatívnych prekážkach ako o minimálnych. To znamená, že tu potrebujeme aplikovať európske aky, ale musíme zohľadňovať aj rôzne kontexty, rôzne situácie, musíme sa pozerať na to, čo a akým spôsobom sú tieto legislatívne rámce vnímané. Existuje tu teda ten problém, ktorý spočíva v nedostatku informácií o už existujúcich nástrojoch a ja som už o tom hovoril na začiatku. Ide tu hlavne o tie problémy, ktoré sa týkajú nedostatočnej komunikácie a ktoré súvisia so psychospoločenskými problémami. To znamená, že v mnohých prípadoch hovoríme o tom, že tu ľudia nevedia, ako majú reagovať v okamihu, keď ten problém vyvstane ako o tom komunikovať, ako konať. Tiež sme sa pýtali, do akej miery pracovníci majú právo hovoriť do toho, akým spôsobom sa realizuje ochrana na ich pracovisku a akým spôsobom sú zohľadňované názory ich zástupcov. A tu vidíte ďalšie tabulky. Tá miera dodržiavania alebo zohľadňovania psychosociálnych rizik je veľmi rozdielna a myslím si, že tu by sme mali bojovať za väčšie zjednotenie. Táto rámcová smernica vedie minimálne k tomu, že zamestnanci sú zastupovaní aj v tých malých alebo mikropodnikoch. A tej, teraz sa dostávame k vizualizácii. Tu vidíme, že je to skôr taká výzva pre vás, aby ste sa pozreli na naše webové stránky, aby ste sa pozreli na materiály, ktoré sú tam k dispozícii, pretože ja som tu mal možnosť e, iba veľmi málo materiálov e, odprezentovať. Máme tam aj mnohé štatistické údaje, ktoré by možno aj pre vás, aj pre vaše diskusie mohli byť zaujímavé. Ďakujeme, ďakujeme vám za to. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o tieto výsledky. Je to vec, ktorá je veľmi dôležitá pre sociálnych partnerov samozrejme a máme tu dnes aj sociálnych partnerov. A chcem dať slovo predsedovi pracovnej skupiny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Business Europe. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Začal by som tým, že poviem, že sme presvedčení, že podniky potrebujú prostredie, kde sa môžu pokúšať, a tu nehovorím len o konkurenčnom prostredí, ale aj o pracovných podmienkach, takže ochrana a bezpečnosť zdravia pri, pre, pri práci je pre nás kľúčovou vecou. Business Europe a myslím si, že sa nám darí dobre. Ja som dokonca pomerne pozitívny. Vidíme pomerne veľký počet podnikov, ktorým sa dobre darí, ktorí robia dobre preventívne opatrenia a majú vysokú úroveň zapojenia pracovníkov. A ako pán Cockburn povedal, sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj medzi jednotlivými druhmi činnosti. Zároveň by som chcel povedať aj niekoľko slov obavy. Hovorím o niektorých častiach správy. Prvá vec je ten správny spôsob, alebo cesta vpred, alebo tie správne opatrenia. My si myslíme, že primerané opatrenia by sa nemali by nemali byť nové konkrétne opatr- e, legislatívne opatrenia, pretože ešte stále len vyhodnocujeme existujúcu legislatívu EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a myslíme si, že toto posúdenie, vyhodnotenie má byť predtým, než sa rozhodne o nových legislatívnych opatreniach do budúcnosti. V každom prípade všeobecný prístup komisie, ktorý sa zameriava na lepšiu implementáciu, zjednodušenie, súlad s európskou legislatívou je prioritou a nie nová legislatíva. Myslíme si, že to je prístup, ktorý správne akceptuje, že už existuje súbor európskej legislatívy. Potom ešte niekoľko slov k návrhu uplatňovať kvantitatívne ciele zníženia na úrovni EÚ. Myslíme si, že tá stratégia prísob strategického rámca, kde sa e, definujú tie ciele a strategické cesty, to je správny prístup na eur, pre európsku úroveň. Jeden príklad, praktiz nulových nehôd, určite ste o tom všetci počuli, naozaj to veľmi podporujeme ale neznamená to, že je to kvantitatívny cieľ, ktorý znamená, že konečným cieľom je nula. Tento program nulových nehôd je vlastne len ambícia, ašpirácia a to znamená, že musíte vytvoriť všetko preto a príjmete všetky potrebné opatrenia na to, aby ste sa dostali k nule, tak nejde tu o tú nulu, ide o to, čo spravíte preto, aby ste sa k tomu dostali. Podpísali sme predchádzajúci rámec, kde bolo zníženie nehod v zamestnaní a povedali sme obom zamestnávateľom aj zamestnancom, že to je ambícia. My nebudeme posudzovať, či ste dosiahli tento cieľ, ale čo ste spravili preto, aby ste sa tam dostali. A to je to, čo si myslíme, že takto máme aj v budúcnosti spracovať. Čiže čo robíme preto, aby sme dosiahli cieľ? Posudzovanie rizika, Mnohí hovoria o posudzovaní rizika a tu je dôležité zdôrazniť, že posudzovanie rizika je v prvom rade proces, ktorý slúži vyššiemu cieľu a tým vyšším cieľom je určenie primeraných opatrení prevencia ochrany a ich realizácia. Nejde tu len o posudzovanie rizika, nejde o to, že ho máte, Vôbec nejde o to, že máte dokumentované posudzovanie rizika, ide o to, že robíte posudzovanie rizika a potom príjmate a realizujete správne opatrenia. Takže ak mi niekto povie, že mám dobre posúdenie rizika, tak poviem, tak si zlyhal, ty ho nemáš mať, ty ho máš robiť. To je to, na čo sa máme zamerať, na tú skutočnosť, nie že podniky potrebujú dokument, ale že majú proces, ktorý uplatňujú a že sa prim, e, realizujú opatrenia. A potom ďalším prvkom, o ktorom by som chcel hovoriť, sa týka muskulárnych e, porúch Uvedomujeme si, že je to kontinuálny problém, mali by sme sa na to zamerať, ale otázka je, že čo tu robiť a znovu nemyslíme si, že to je legisla- legislatívne opatrenie, ktoré nám v budúcnosti pomôže. Myslím si, že väčšina rizikových faktorov bola identifikovaná a znovu je tá otázka tak, či správne konáme na úrovni členských štátov a podnikov. To nie je o legislatíve, ale o správnych preventívnych opatreniach Nebudem teraz tu na všetko vysvetľovať a že to je multifaktorové a podobne. Jednoducho ide o výber správneho prístupu, aby sme sa nakoniec dostali k lepšej ochrane zdravia pracovníkov. A potom možno niečo k chorobám z povolania a o tom, že potrebujeme viac spolahlivých porovnateľných údajov. Tu budem veľmi pevný, nikdy nebudeme mať porovnateľné údaje, na to zabudnite ako dlho už zbierame údaje o nehodách pri zamestnaní. Ja sám mám takýto systém, kde máme veľmi podrobné údaje z tisícok firiem a máme európsku platformu firiem a údaje sa nedajú porovnať. Je to nemožné. Kolega z Fínska robil prieskum v šiestich štátoch, pobalských štátoch a ešte ďalších a údaje sú neporovnateľné a nikdy nebudú porovnateľné. a Sú to všeobecné údaje. Tie údaje, čo naozaj potrebujete, sú údaje z úrovne pracoviska. Na tom záleží. A síce, či má firma predstavu o tom, čo sa deje vo vnútri jej, jej, nej. Máme údaje odtiaľ a potom treba konať agregované údaje, to je veľmi fajn, ale sú nepoužiteľné Prevenčný expert, ktorý používa agregované údaje na národnej či odvetvovej úrovni, sa nikam nedostane s týmito údajmi. Takže netreba sa pri veľmi zameriavať na tieto údaje, ale skôr na kvalitu údajov a majú byť k dispozícii na správnej úrovni. A to je tá úroveň, kde sa má prijať opatrenie. A ešte na záver k psychosociálnym rizikovým faktorom. Myslíme si, že sú tiež veľmi dôležité, ale tu správny prístup je ten prístup, ktorý sa netýka bezpečnosti pri práci. Takíto experti nie sú tí, ktorí vyriešia problém psychosociálnych rizik. O čo tu ide? Ide tu o to, že každý pracovník má mať tú správnu rovnováhu medzi schopnosťami, túžbami, ašpiráciou, ambicioznosťou a úlohou, ktorú dostáva. Vrátanie podpory podporou kolegov a manažmentu. To je zásadné. Tieto nádeje a kapacity sa menia v pracovnom živote. A to znamená, že aj obsah práce sa má meniť počas pracovného života. Treba sa zameriavať nielen na prácu, mne sa nepáči slova, slova better jobs, ale predsa ide aj o ľudí je to kombinácia pracovníka a jeho práce a tam musí byť správna rovnováha. To znamená, že na to nepotrebujeme odborníkov na bezpečnosť základ zdravia pri práci, ale potrebujeme ľudí, ktorí vedia navrhnúť pracovné miesto, prácu, ktorí vedia určiť e, pracovníkom, kde sa nachádzajú v svojej kariére. A či si myslia, že ich práca zodpoveda ich potrebám. A to znamená, že sú dostatočne pružní a e, to znamená, že nebudú robiť celý pracovný život tú istú prácu, pretože inak by sa v živote dostali do nerovnovážnej situácie. A tu musíme konať správna rovnováha medzi schopnosťami a obsahom práce. A tu prichádza na, e, k slovu job design, a mobilita na trhu práce a tu potrebujeme mať pracovníkov, ktorí si uvedomujú, aké majú ambície a ktorí si aj uvedomujú, akú voľbu spravia a že to je dôležité. Dôležité nielen pre ich prácu a príjem, ale aj pre psychosociálne zdravie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo uh, Viktorovi Kempe z ETUI. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som začal všeobecným rámcom. Máme EU 28 štátov, máme 4 tisíc smrteľných nehôd každý rok, 3 milióny zranených pracovníkov, ktorí chýbajú v práci viac ako 3 dní, takmer 200 tisíc E, zosnulých pracovníkov v dôsledku chorôb súvisiacich s prácou a náklady za choroby a úrazy sú 3 až 5 HDP na európskej úrovni. Toto sú alarmujúce údaje a je jasné, že stratégia, akčný plán na úrovni a vnútroštátnej úrovni je to, čo potrebujeme. Keď hovoríme o súčasnom strategickom rámci, musíme zohľadniť, že teraz žijeme v svete, kde sa zhoršujú pracovné podmienky nielen v dôsledku krízy, kde e, náklady na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci trpia E, nielen v dôsledku ekonomiky, ale aj kvôli legislatíve a cieľu, ja, vyhovorke krízy a potom je tu legislatíva, ktorá sa pripravila ako reakcia na nepriaznivé e, okolnosti a e, je to reakcia na nehody a choroby z povolania a vidíme oslabenie inšpektorátov práce, vidíme opatrenia na znižovanie psychosociálnych, e, uznania psychosociálnych rizik a vidíme aj náraz nerovností rozdielov medzi členskými štátmi. ETUK spolupracuje so zaujímavými skupinami a s poradným výborom komisie a vydali sme viacero podkladov pri príprave súčasného strategického rámca, predtým sa to volala stratégia a aj po tom, ako nadobudol strategický rámec účinnosť, spolupracujeme. Vážime si správu pána Kristensena, hlavne preto, že žiada konkrétne hmatateľné opatrenia. To, čo chýba v strategickom rámci teraz, sú merateľné ciele, záväzné harmonogramy a hodnotenia, posúdenia. Taktiež žiadame lepšiu ochranu pracovníkov pred úrazmi a chorobami a nie e, rozbijanie európskej legislatívy na e, odpoveď na ekonomickú krízu. Legislatívne návrhy, vrátanie iniciatív sociálnych partnerov, napríklad dohoda o kaderníkoch a lodná doprava medzi ostrovmi sa zablokovala a komisia nechce pokračovať e, v tejto činnosti na úrovni smerníc v budúcnosti. Vidíme aj chýbajúci tripartitný dialog s novou Európskou komisiou, aby sa posilnila spolupráca medzi sociálnymi partnermi v MSP a e, úloha a znalosti inšpektorátov práce a, a predstaviteľov pracovníkov. Ďalej chýba jasné usmernenie pre členské štáty, aby rozpracovali aj národné stratégie spolu so sociálnymi partnermi a toto by sa malo monitorovať a mali by to aj e, vykonávať inšpektoráty práce, ktoré, ako som povedal, sú práve v procese chudnutia. Čo sú hlavné priority, ktoré by mali byť zahrnuté do súčasného strategického rámca? alebo keď sa premenuje a zlepší na skutočnú stratégiu, tak my žiadame záväzné limity na európskej úrovni pre expozíciu e, toxických látok, zlepšenie legislatívy na prevenciu vystavenia karcinogenným a mutanogenným látkam, Veľkým problémom v Európe je teraz otázka reprotoxických látok v rozsahu karcinogénnych a mutanogénnych látok, a to chyba v smernici. Máme tri smernice, ktoré sa týkajú muskulatornej poruchy a myslíme si, že to má byť všetko zlúčené do jedného právneho predpisu, do jednej smernice a je to potrebné zaktualizovať, lebo v mnohých prípadoch tie údaje a informácie a odseky v smernici e, sú už zastarané a potom je to otázka psychosociálneho rizika. Myslíme si, že to nemôžu nemôžeme kontrolovať nelegislatívnymi nástrojmi, takže legislatívne opatrenia sú naliehavo potrebné. Ako vidíme, je viac priorit napríklad pri ochrane reprodukčného zdravia pre toxickými látkami, chemické rizika, vrátanie nových materiálov a chemických disruptorov hormonálnych systémov. To znovu rastie a je to aj otázka rodového charakteru, rôzne expozície, rôzne stratégie prevencie a podobne. Problémom je aj prekerná práca mužov a žien, kde dochádza k zvýšeniu psychosociálnych faktorov a vedie to k veľmi nepriaznivým účinkom. 23. apríla tento rok sme žiadali záväzné limity expozície pre 50 najtoxickejších látok, karcinogénnych látok a aj smernica o mozgovskletených e, poruchách, kde sa hovorí o zranenia chrbtu a podob, chrbta a podobne, si vyžaduje opatrenia. A tretí krok je, aby zamestnávateľia hodnotili psychosociálne rizika, ako napríklad stres, pretože to zažíva 25 pracovníkov. Myslíme si, že prieskum, ktorý vykonala agentúra Bilbao, podporuje obsah Európskeho strategického rámca, ale potvrdzuje aj naše požiadavky ktoré boli jasne formulované v uznesení ETUK. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Máme teraz veľmi vážny problém a to je, že máme len pol hodinu a nemáme vôbec čas na debatu. E, to, tejto veľmi naliehavej prioritnej témy ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Hovorili sme o tom už e, často v minulosti, ale nemali sme zatiaľ skutočnú debatu vo výbore a potom tu ešte máme druhú tému, ktorá zostala na programe a to je, e, to je správa o aktívnom starnúť, Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity. Po pol siedmej nebudeme mať tlmočenie a môžeme povedať, že buď nebudeme mať diskusiu k tejto téme vo výbore, ktorý, e, k tomuto bodu, čo máme teraz na programe a prejdeme k ďalšej téme a pokúsime sa skončiť to za pol hodinu alebo povieme, že sa vrátime k Európskemu roku aktívneho starnutia, môžeme sa vrátiť na, k tejto téme na budúcu te, e, budúcom rokovaní? Nie, to nie je možné. Let's try. Dobre, takže skúsime konať čo najdisciplinovanejšie, ako disciplinovaní dospelí. Buďte prosím naozaj veľmi struční v tom, čo teraz poviete. Takže sa pokúsime zvládnuť oba body programu. Ale musíte byť mimoriadne struční. Začneme s reakciami tieňových spravodajcov k tejto správe. Pán Kempa, to nie je vaša chyba, že sme v tejto situácii. A teraz 60 sekúnd, pán Bach. Ďakujem veľmi pekne, 60 sekúnd. Myslím si, že by nebolo ani zdvorilé voči našim hosťom nebiesť túto diskusiu, pretože žijeme z ich práce, z ich príspevkov a zazneli tu aj tie správne otázky a možno aj správne odpovede. Ja osobne a pre PP je dôležitý jeden bod, nebudem hovoriť o všetkom, ale to, čo je pre nás dôležité, je, ako budeme riešiť otázku ďalších záväzných právnych predpisov. Počuli sme čo motivuje podniky. Poprvé sú to e, zákonné, e, zákony, ktoré ich inve, e, nutia investovať do ochrany zdravia a bezpečnosti a potom aj čísla pokut. A pán z Business Europe to vidí inak a to znamená, že tu máme ďalšiu dilemu, čo budeme mať e, prísnejšiu legislatívu alebo to necháme tak. Pre mňa je to veľmi dôležitý bod, práve táto otázka. Ďakujem. Ďakujem teraz pani McIntyre. Minúta. Ďakujem. Nemáme čas na to, aby sme túto správu za minútu dôstojne zhodnotili. To je jednoducho smiešné. Ja by som bola radšej, keby sme venovali pol hodinu tomuto a potom tú druhú správu odložili na neskôr ale keďže to nerobíte, tak sa chcem poďakovať pánu Kristensenovi za tú prácu, ktorú odviedol. A taktiež sa chcem poďakovať našim rečníkom, ktorí tu dnes boli medzi nami. Bolo to veľmi zaujímavé. Je tu mnoho vecí, ktoré môžem podporiť a privítať. Veľmi sa mi páči rámec odseku 1 kde sa zdôrazňuje, že každý má právo na vysokú úroveň ochrany. To je naše východisko. A som veľmi, veľmi mi záleží na tom, aby sme zohľadnili aj pozíciu mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ako aj, aby sme presadzovali zdieľanie osvedčených postupov. Ale sú aj aspekty, kde musíme byť opatrní podľa mňa, rovnaký prístup a arbitrárne ciele, to si myslím, že nie je dobre. Pozrieme sa, čo sa deje v členských štátoch. Takže sú oblasti, kde prídem s pozmenujúcimi návrhmi a ja dúfam, že správa bude potom veľmi pozitívna. Ďakujem. Ďakujem, pani Weber, minúta. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a všetkým hosťom, ktorí tu dnes e, popoludní boli medzi nami a telegraficky chcem povedať, že áno, bezpečnosť a ochrana zdravia pri, pra- pri práci je samostatné právo, ale je to aj cieľ alebo s tým súvisí niekoľko cieľov. Jedným cieľom je, aby ekonomika fungovala správne a druhým cieľom je samozrejme konať a zabezpečiť zdravú starobu pre všetkých pracovníkov. Preto chceme, aby mali dobre zdravie pri práci. A v tejto súvislosti musím povedať, že ja si myslím, že je potrebné posúdiť, vyhodnotiť, čo sa doteraz správne upravovalo a ja dúfam, že prídeme s lepšou legislatívou, ktorá bude nielen jednoduchá, transparentná, ale bude aj formulovaná slovami, ktorým ľahko porozumejú malé a stredné podniky, ktoré si nemôžu dovoliť najímať právnikov. A musím povedať, že veľmi súhlasím s niektorými témami, ktoré tu predniesol predstaviteľ Business Europe, to sú tie kvantitatívne ciele, psychosociálne rizika. Takže po, moje pozmenujúce návrhy, o ktorých budeme zajtra hovoriť so spravodajcom, pôjdu týmto smerom. Ďakujem. A teraz pán Silikiotis. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcel by som predovšetkým poďakovať všetkým hosťom o to, ako v súvislosti s krízou sa snažia riešiť problémy e, pracovného trhu, ako sa e, znižujú in, a škrtajú inšpekcie a kontroly, e, ktorých cieľom je chrániť zdravie pracujúcich. Vypočuli sme si k tejto téme už veľa údajov a ja sa chcem sústrediť na niekoľko fenoménov, ktoré sa vzťahujú na tie firmy, ktoré používajú nové spôsoby práce. Pre nás e, ľavičiarov je veľmi dôležité, aby štát využíval všetky e, marže, pokiaľ ide o ochranu pracujúcich a po druhé, pracujúci by mali byť súčasťou e, rozhovorov e, s kontrahovanými, kontraktuálnymi zamestnancami a s podnikmi. My musíme podporovať malé a stredné podniky a mikropodniky, ktoré nemajú možnosť mať podmienky na ochranu zdravia pracujúcich. Ďakujem, pani Karimadeli. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcom aj vystupujúcim. Ja, vy ste povedali, že najskôr treba vyhodnotiť a potom príjmať zákony. A ja vám musím povedať, že keď sa pozrieme na rok 2011, Európsky parlament širokou väčšinou schválil moju správu, ktorá hodnotila Európsku stratégiu pre zdravie a bezpečnosť pri práci. Áno, my sme vyhodnocovali. A moja správa už e, zdôrazňovala znepokojujúcu situáciu v tejto oblasti. Chcem sa poďakovať Európskej agentúre pre zdravie a bezpečnosť pri práci za to, že ma v Bilbao viackrát prijali a my sme skutočne koordinovane pracovali. V Európe sme e, každých 5 e, sekúnd e, pracovali na tejto veci a my tu máme 168 tisíc mŕtvych za rok. Prečo? Pretože my nerobíme nič. 4% HDP. Treba konať rýchlo. Chcem sa poďakovať správodajcom a ja pristajem mnohými pozmenujúcimi návrhmi. Nemôžeme už viac čakať a nemôžeme mať 4 roky mlčania zo strany Európskeho parlamentu. Pani Agia, minútu. Ďakujem, vážená pani predsednička, ďakujem e, spravodajcovi. Ja nebudem trvať na konvergencii, ale chcem uviezť niekoľko číselných údajov. Zdá sa, že to sú čísla Európskej komisie a zdá sa, že okolo 20 tisíc 000 pracovných inšpektorov bolo na 9 tisíc pracujúcich, ktorí urobia 1,5 milióna návštev za rok. To znamená, že každý pracujúci, ak pracuje 165 e, dní do roka, čo je luxus, bude kontrolovaný každých 24 rokov. Takže matematika nevysvetľuje všetko, ale možno, že by stálo za to pozrieť sa znova na tieto čísla. Ďalej, e, aplikácia smerníc je veľmi dôležitá, treba zjednodušiť a urýchliť veci, zredukovať náklady, pretože ekonomická kríza skutočne zmasakrovala malé a stredné podniky, ale predovšetkým mikropodniky, ktoré majú veľké ťažkosti ako čeliť nákladom na ochranu pracujúcich a často nie sú schopní platiť to. A niekoľko miliónov na uľahčenie tejto legislatívy, ktorá umožňuje lepšie chrániť pracujúcich. Ďakujem. Sean Simon, jednu minútu. In... Ďakujem za jednu minútu. Najprv chcem zablažovať Ocean za E, túto obdivuhodnú prácu a mali by sme v budúcnosti zakladať e, politiku na týchto skutočných informáciách. Po druhé, žiaľ, e, neblaželám tak veľmi k výboru na strategick, za strategický rámec. Nemám nič osobné proti tým ľuďom, ktorí na tom pracovali, ale je to prázdne, nemá to obsah. Ďakujem pánu Krišensenovi za to, že zúraznil tam to, čo v obsahu malo byť a nakoniec psychotoxické a Náš e, priateľ sa to spomenul e, rýchlo, je to veľký problém v zdravotníctve v Európe e, lieky proti rakovine e, spôsobujú e, vážne ochrania systematicky a to dobre vedia všetci zúčastnení, ale sa to nerieši systematicky na európskej úrovni a nerieši sa to na národnej úrovni a musí sa to riešiť. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Lehota na pozmenujúce návrhy k tejto správe je 30. júna na poludne. No ako sme už povedali, všetci vieme, že tieto témy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práce sú kľúčové pre tento výbor a plánujeme, že príjmeme túto správu vo výbore pre zamestnanosť 31. septembra a budem diskutovať so sekretariatom, či je tu nejaká možnosť pre nás, aby sme viedli hlbšiu diskusiu o tomto bode a to na e, schôdzach výboru polete To neznamená, že teraz skončíme s touto diskusiou, No, po lete budeme pokračovať a chcem sa poďakovať všetkým za to, že ste tu z Eurasa a e, ďakujem Ule za prácu, ktorú vykonal a e, nemáme teraz veľmi veľa času, no chcem povedať, že e, zapôsobila na nás vaša práca a vrátime sa k tomu Ehm, aj z ehm, vás oslovíme a ďakujeme za vaše príspevky. A teraz ideme na bod 13 e, na programe a to je mm, od pána spravodajcu mm, Kukana. Máte slova. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem dlho hovoriť na začiatok poviem, že spláva o výsledkoch plnenia na celkovom hodnotení Európskeho roka pre aktív starnutie a solidaritu medzi generáciami 2012 dostal veľký počet pozmeňujúcich návrhov, celkom 184. Myslím si, že tieto preukazujú, aké je dôležitý tento spis, ja to vítam podľa dohodnutého harmonogramu zasadnutie s teňovými spravdajcami bude budúci týždeň 1. júla a v dôsledku toho ja budem v procese prípravy kompromisných pozmeňujúcich návrhov, keď to bude vhodné a preto budem e, veľmi pozorne počúvať, čo tie nevyspravodajcovia a kolegovia z výboru povedia o pozmeňujúcich návrhoch, aby som to mohol zohľadniť v kompromisoch, ktoré pripravujem. Rád by som eh, povedal eh, jasne, že eh, príjmem všetky konstruktívne mm, pripomienky, okrem tých, ktoré sú proti samotnému pojmu aktívneho starnutia a tie, ktoré môžu viesť tú rozpravu na inú úroveň. Vážení kolegovia, v hm, tejto špecifickej hodnotiacej správe sa myslím musíme zamerať na podstatné časti tej správy a nesmieme sa príliš nechať rozpíľavať úplne novými prvkami. Môj hlavný cieľ e, je, aby e, táto správa e, bola hutná a zameraná na samotné hodnotenie Európskeho roku 2012 s viacerými konkrétnymi návrhmi. Mnoho pozmeňujúcich návrhov bolo predložených e, k veci medzigeneračnej solidarity. A ja som pripravený podporiť tie, ktoré e, vyzývajú k väčšiemu dôrazu na túto súčasť e, Európskeho roku 2012. A tiež podporím tie pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria o možnosti celoživotného vzdelávania a rozvoja Eh, informatické zručnosti pre starších ľudí so zameraním na tých, eh, ktorí sú starší ako 50 rokov a ich účasti na trhu práce. Tiež podporím pozmeňujúce návrhy o inovácii v zdravotníctve pre všetkých občanov. Zdráham sa otvoriť rozpravu o dôchodkových systémoch a reštrukturalizácii systému sociálneho zabezpečenia v členských štátoch, pretože si nemyslím, že to je predmetom tejto správy. Takže, pani predsednička, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, aby sme pripravili dobrú správu. Eh, ďakujem pani Blinkeviču, to je tieňová spravodajkyňa za SAD. Aš dėkoju eh, pranešėjui. Mm, Tikrai manau, kad geras pranešimas. Ďakujem za túto vynikajúcu správu. Ja by som ju rada doplnila niekoľkými myšlienkami ktoré chcem veľmi stručne predstaviť. Myslím si, že táto správa musí zdôrazniť, že krí, ekonomická a finančná kríza zhoršila úroveň chudoby e, starých ľudí v Európe. V dôsledku chudoby a sociálneho vylúčenia star, starých ľudí sa hovorí len o aktívnych starých ľudí a ja e, chcem hovoriť o ich strave, o ich zdraví, ktoré sú ohrozené tieto, títo ľudia skutočne čelia energetickej chudobe a to znamená, že oni majú nielen selektívnu starobu, ale aj starobu plnú nerovnosti a preto chcem prizvať členské štáty, sociálnych partnerov a ďalších hráčov, aby sme sa pustili do spoločnej práce e, pri vypracovaní spoločných národných politík, vypracovať programy až do veku odchodu e, ľudí do dôchodku, pretože my Nemôžeme eh, zvyšovať vek odchodu do dôchodku bez toho, aby sme zabezpečili podmienky pracujúcim. Rovnako členské štáty by mali hľadať riešenia, aby starí ľudia, či už pracujú na polovičný, mohli pracovať na polovičný úvezok vzhľadom na ich potreby. E, štúdium, celoživotné štúdium by malo byť ďalším dôležitým aspektom a pokiaľ ide o prístup k technológiám a informatickým nástrojom, treba ich podporovať. Myslím si, že komisia by mala otvoriť digitálnu stratégiu pre spoločný trh a to by malo byť takisto podporovať aj ekonómiu starých ľudí. Ďakujem. Ďalší ročník. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, ja eh, som eh, obzvlášť za aktívne zachovania mladosti, aj za aktívne starnutie a chcem vyhlasiť, že väčšina z pozmeňujúcich návrhov, ktoré som čítal, môžeme podporiť. Zdá sa mi, že tiež sa tam objavili tri dôležité aspekty, ktoré chcem zdôrazniť. To že poprvé sa v týchto pozemských návrhoch veľakrát e, odvoláva na demografický e, problém, e, ktorý existuje a musíme s ním v budúcnosti sa konfrontovať. Možno bude treba prijať špeciálny fond pre demografické problémy a časť jeho prosvedkov na túto tému zorientovať. To je prvá vec. Druhá vec je, že ja v zásade som e, neobvykle kriticky e, voči e, nútenému zvyšovaniu dôchodkového veku a je isté, že toto heslo aktívneho starnutia sa nesmie používať na to, aby sa tento cieľ naplnil skrytým spôsobom, pretože sú tu iné, a to sme zvraznili, že sú iné formy aktívnosti starších ľudí aj iné druhy ich e, príspevku k spoločenskému životu a nielen účasť na pracovnom trhu. A v súvislosti s tým, ako napríklad pozniecí návrh e, 77, myslím, že dostane našu podporu a tiež je dôležitá vec, ktorú prednesla skupina LD v pozmeňujúcom návrhu 73 a e, tá samotnej e, zdravotnej starostlivosti. E, môžem tu viesť veľa príkladov o diskriminácii starších ľudí, čo sa týka zdravotnej starostlivosti mnoho európskych štátov nastavujú takéto udalosti a musíme silno zvrazniť, že tu nesmie byť žiadna diskriminácia v tomto hľade. A nehovorím e, e, ani o tých veciach, ako napríklad narastajúci natlak na eutanáziu. E, môžem povedať, že praktiky eutanázie sú stále obvyklejšie a tiež majú isté ekonomické aspekty, ale to je iná téma. Teda naozaj prístup k zdravotnej starostlivosti a základ diskriminácii z dohodu veku. To treba veľmi silno zdôrazniť. Ďakujem. Pán Weigl, tieňový za Alde. Hvala, gospa predsednica. Imamo... Ďakujem, pán predseda. Máme predloženú veľmi dobrú správu. Prišla v pravý čas a musíme diskutovať v v našom parlamente je o tejto téme, ktorá je kľúčová pre všetky členské štáty. Otázka e, je, aká je situácia starých ľudí. Všetci raz a preto diskusia o starých ľuďoch sa musí zmodernizovať. Táto správa zahrňa všetky dôležité prvky a e, nechcem predlžovať túto debatu. Skupina ALDE navrhla dosť veľa pozmeňujúcich návrhov spolu s ďalšími kolegami v e, tejto skupine a teším sa na spoluprácu s pánom Kukanom. Rád by som povedal, že chceme e, zdôrazniť, že očakáme od komisie, že pripraví stratégiu, ktorá e, bude odpovedať na otázku demografických zmien a okrem toho sa Mm, domňam, že musíme hovoriť o probléme demencie na úrovni Európskej únie. Toto je e, choroba, ktorá stále viac ľudí posúva. Ďakujem, pán Weigl. A teraz e, má slovo pani Cubr. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pani predsednička. Keď hovoríme o implementácii tohto Európskeho roku o solidarity medzi generáciami, naša perspektíva a aj pozmenujúce návrhy, ktoré predložíme, pôjdu smerom tým, že my si myslíme, že táto iniciatíva Európskej únie by nemala byť využitá ako spôsob E, diskusie, súhlasu a presadenia myšlienky aktívneho stárnutia e, a ako dôvodu k zvýšeniu veku odchu. V, e, v diskurze, ktorý tento rok zaznie, bol tento, táto správa takisto reprodukuje tento diskurz a to, čo my si teraz myslíme, je, že tieto dve veci e, nutne medzi sebou nesúvisia. Otázka zvýšenia odchodu veku do, od, do dôchodku je falošnou otázkou, pretože jeden pozmenujúci návrh, ktorý predkladáme, sa týka práve zvyšovania produktivity v posledných rokoch, pretože mnohé štúdie hovoria, že e, teraz by bolo potrebné znížiť počet pracovných hodín každému pracovníkovi a otázka zvyšovania veku odchodu do dôchodku je falošnou e, otázkou a my by sme mali riešiť otázky udržateľnosti e, sociálneho systému lepšou redistribúciou bohatstva a nepovinnosťou ľudí pracovať do neskorého veku. Na druhej strane sú tu dve otázky, ktoré my e, chceme vylepšiť pozmenujúcimi návrhami a síce týkajú sa toho, ako e, sa vlastne presadzuje, aby ľudia mali prístup k aktívnemu a zdravému stárnutiu. Máme tu dve základné otázky. Poprvé, e, verejné služby, ktoré by garamentovali, aby ľudia aktívne a nie pasívne stárli, aby žili v spoločnosti a aktívne žili v spoločnosti a odmietame túto myšlienku e, senior ekonomiky, lebo to považujeme za obchod, ale na druhej strane je tu ešte myšlienka, že bez prostriedkov a adekvátnych a dôstojných dôchodkov nie je možné presadzovať e, e, aktívne stárnutie a preto navrhujeme otázky v zmysle e, zdôstojňovania dôchodkov. Thank you, madam Zdanuk. Ďakujem, pani Zdanuka. Máte slovo, jednu minútu. Pokúsim sa eh, hovoriť krátko. Ďakujem pánovi Kukanovi za správu a tiež sme predložili eh, pozmeňujúce návrhy a myslím si, že v tejto rozprave hlavná téma do diskusie bude predlžovanie dôchodkového veku. Podľa nás to nemôže byť povinné, ale aj tak musí byť možnosť pracovať dlhšie a tento prístup musí byť e, selektívny, pretože sú rôzne povolania a možnosti pracovať dlhšie. V rôznych e, povolaniach sa líšia a štát musí podporiť túto možnosť a teda toto sú hlavné pozmeňujúce návrhy a tiež hovoríme o pristupujem podľa životnosti, životnom cyklu a to e, musí byť povinné, ak sa navrhne povinné zvyšovanie dôchodkového veku. Toto je môj prístup. Laura Agia. Ďakujem, Laura Agia. Máte slovo? Presidente, grazie al... Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať aj spravodajcovi. My sme predložili sériu pozmenujúcich návrhov. Prečo? Pretože si myslíme, že výmena generácií je veľmi dôležitá vec. Prečo? Pretože je potrebné, e, táto zmena je potrebná, e, tento okruh je potrebný a treba k tomu dialog, štrukturovaný dialog medzi mladými ľuďmi a starými ľuďmi, aby si navzájom pomáhali. Pretože rozličné skúsenosti e, sa môžu stretnúť a na miesto práce, e, my môžeme viesť tento dialog, ktorý vytvorí optimálnu situáciu a výborný systém zamestnanosti. A potom je tu problém postojov. Aj tu je potrebné, aby sme brali do úvahy e, tieto aspekty, o ktorých som hovorila počas celého života. Možno, že tá najparadoxnejšia situácia zamestnanosti, dlhodobej zamestnanosti, ktorá sa týka všetkých dospelých a aj ľudí medzi 45. E, a 50. rokom veku života, že sa to tam pomaly zmenšuje a treba to zdôrazniť. Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku sa povedal, možno by bolo zdôrazniť túto tému, ale ja si myslím, že to nie je vhodné, pretože keď hovoríme o zvýšení veku odchodu do dôchodku, treba si uvedomiť, že nie všetci pracujúci sú rovnakí. Takže my musíme rozlišovať a musíme brať do úvahy rozličné charakteristiky rozličných pracujúcich, takže musíme byť veľmi opatrní skôr, ako budeme zvyšovať vek odchodu do dôchodku. V každom prípade Uvidíme sa na schôdzi s tieňovými spravodajcami a pokúsime sa, aby to bol dobrý dokument, lebo si myslím, že ten, ten základ, z ktorého môžeme vychádzať, je veľmi pevný. Ďakujem vám všetkým. E, schvalovanie v tomto výbore bude 15. 16. júla. Ospravedlňujem sa, ak som musela túto tému urýchlene ukončiť. A teraz dám slovo pánovi Kukanovi. Dúfam, že táto diskusia bola užitočná aj pre vás. Nech sa páči, pán Kuka. Ďakujem, bola to užitočná debata. Chcem sa poďakovať všetkým, kto do nej prispel niektoré vystúpenia, ako napríklad e, vystúpenia teňového spravodajcu SAD, považujem za pozitívny prístup, e, príspevok k zlepšeniu kvality správy aj od pána Vajgla. A čo sa týka vystúpenia ECR, tak e, môžeme o tom diskutovať, pretože je veľa pozornicích navrhov k demografickému rozvoju a niektoré z nich majú veľmi silné znenie a mali by sme nájsť realistické riešenie na no, um, ehm, trošku um, láka var príspevkov, keď kolegovia povedali, že cieľom tejto správy je zvýšiť e, dochodkový vek a celá diskusia bude o tom. No e, ja neviem, že by to bolo spomenuté v tejto správe a ja som silne proti tomu. Takže dúfam, že mi vysvetlíte, ako ste dospeli k tomuto návrhu, e, že e, odporúčam e, zvýšenie dôchodkového veku. Ďakujem za pozornosti návrh všetkým a bolo to užitočné, že ste ma vypočuli a mám tu lepšie vedomosti o tom, ako na tom stojíme a dokážem potom začať veľmi intenzívne politické vyjednávania. For... Ďakujem pán Kukan, ďakujem všetkým za veľmi intenzívnu schôdzku a myslím, že sme prijali tie rozhodnutia, ktoré sme museli prijať dnes a že bude viac takýchto schôdz. Ďakujeme.